Go. Bene, possiamo iniziare. Vážení kolegovia, začneme pobednejšiu časť nášho rokovania. Čaká nás výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Afganistane eh, s pani Heather Barovou z organizácie Human Rights Watch a pánom Humom Saidom, konzultantom transkonferencie pre verejnú politiku a výskum, ako viete. Um, konflikt, pokračujúci konflikt v krajine, násilie a slabé štátne inštitúcie vedú k tomu, že um, Afganistán nie je um, miestom, kde by bolo ľahké žiť. A ako preukázali nedávne teroristické útoky, Afganistan je krajinou, kde chýbajú základné predpoklady uh, a základné inštitúcie na to, aby boli princípy právneho štátu zaručené. Osobitne alarmujúci je aj fakt, že konkrétnym cieľom atentátu 30. apríla v Kábule boli novinári a média. Minulý e, rok sme zorganizovali s výborom FEM vypočutie, kde sme sa zamerali na práva žien. Dnes budeme mať príležitosť preskúmať situáciu a úsilie EÚ, ktoré je namierené na podporu mieru, bezpečnosti a ľudských práv. Zasadnutie sa koná spoločne s delegáciou pre vzťahy s Afganistanom. Takže Odozdávam slovo pánovi Austrevičiusovi, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Afganistanom. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Za delegáciu parlamentu pre vzťahy s Afganistanom by som rád čo najstečnejšie všetkých privítal na dnešnej výmene názorov k situácii v Afganistane. Som veľmi rád, že medzi našou delegáciou a výborom prebieha e, takáto plodná spolupráca, pokiaľ ide o tohtoročné oktobrové parlamentné voľby. Musím konštatovať, že nadišiel čas o bilancovanie v súvislosti so situáciou v Afganistane. Okrem toho, na, na konferencii donorov 2016 v Bruseli afgánska vláda prislúbila lepšie výsledky na, v rámci niektorých oblastí politiky, vrátane oblasti ľudských práv. Dovolte mi, aby som vás poinformoval o súvislostiach, o situácii v krajine, aby sme lepšie porozumeli kontextu e, ľudských práv. V roku 2017 eskalácia konfliktu Eh, útoky zo strany protivládnych jednotiek spôsobili eh, veľký počet eh, civilných obetí, hoci došlo neskôr k istotnému poklesu takýchto aktivít. Štá, štáty a OSN sú za mierové riešenie tohto konfliktu. Ide ale bohužiaľ um, vyriešenie konfliktu sa neudialo. Vlády sú zaviazané k tomu, aby sa podporovala situácia s ľudskými právami a Afganistan bol zvolený do Rady pre ľudské práva v januári 2018. Nová stratégia Spojených štátov pre, juho, pre Južnú Áziu, e, ktorá bola vyhlásená v roku 2017, mala za následok prítomnosť zahraničných e, jednotiek v, v Afganistane ktoré bojujú s protivládnymi jednotkami a ktoré, ktoré uh, sa snažia odrážať takéto útoky, ktoré spôsobujú škodu a obete na životoch. E, odolnosť a rozširovanie tzv. islamského štátu no, v provincii Koharasan e, navýšilo ešte obavy ohľadne bezpečnosti civilistov a E, táto prítomnosť bohužiaľ viedla k vyššiemu počtu útokov na muslimskú menšinu šítov v Herate. Samozrejme, nedávne útoky uplynulý víkend v Afganistane, ktoré si vyžiadali veľa obetí na životoch. E, hneď dám ich nespomenúť a preto si táto krajina e, vyžaduje našu podporu. Tá politická situácia je nestabilná, um, periodicky eh, stúpa napätie, mm, mm, takisto dochádza k hádkám eh, medzi jednotlivými inštitúciami. Voľby v Afganistane sa budú konať v októbri tohto roku a prezidentské voľby potom v roku 2019. Hospodárska situácia je nedobrá, do krajiny neprúdia zahraničné investície, nezamestnanosť je vysoká, čo vedie k chudobe najmä o vidieckých oblastiach. Mnoho Afgáncov odchádza do Európy a E, zvýšený počet tých, ktorí odchádzajú, sme zaznamenali e, práve minulý rok. Pán predseda, ja sa teším, že získame informácie z prvej ruky od našich ctených expertov, ktorých sme dnes pozvali a dúfame, že následne budeme mať dobrú a zaujímavú výmenu názorov s kolegami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán kolega. Ako som uviedol, máme, dve, máme dvoch expertov, dve expertky. Najprv vystúpi pani Heather Barr, ktorá sa zaoberá, je výskumníčkou v oblasti e, ľudských práv v v organizácii Human Rights Watch pani Barr žila v Hule medzi rokom 2007 2013 a od roku 2013 pravidelne krajinu návštevovala. Uh, Predtým, než e, nastúpila do Human Rights Watch, pracovala pre OSN, zaoberala sa oblasťou ľudských práv, zaoberala sa programami z oblasti justície, UNDP a bola hlavnou rádkyňou, ktorá bola zodpovedná za program pre trestnú spravodlivosť UNODC. Dúfam, že som správne poinformoval o životopise pani Heather Barovej, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Na úvod by som rada poďakovala za zorganizovanie tohto zasadnutia v Afganistane. Ehm, my sme v súčasnosti veľmi eh, sfrustrovaní tým, že záujem o to, čo sa deje v krajine, klesá. Vo svete je mnoho iných kríz, ktoré mm, na seba možno pri, priťahujú väčšiu pozornosť, ale eh, ak sa aj pozerám po miestnosti a vidím tie prázdne stoličky, aj to je určitým symbolom celej situácie a toho, že mnohí ani nevedia, že tam denne zomierajú ľudia a že tam prebieha vojna. Hovorili ste o e, civilných obetiach. Áno, e, to, len, to môžem len potvrdiť. Naša posledná správa hovorí o civilných obetiach, e, ktoré zahynuli rukou protivládnych jednotiek a v našej správe sme sa snažili hovoriť aj o tom, že možno nedokážeme im zabrániť minimálne v krátkodobom výhľade ale predsa len existuje jedna vec, ktorú možno urobiť a mm, ide o pomoc tým, e, ktorí sa stali obeťami a mm, táto vec ale dosial mm, neexistuje, neexistuje žiadna pomoc, žiadny systém pomoci pre tých, ktorí, pre tých, ktorí o niekoho prišli v tejto vojne, tých, ktorí zostali zmrzačení, neexistujú tu zdravot, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc a podobne. Ak je niekto hlavným živiteľom rodiny, nemá, nemá možnosť nemá možnosť získať pomoc a Ehm, ani pomoc napríklad pri hľadaní nejakého zamestnania aby mohol uživiť rodinu. Preto si myslím, že členské štáty určite môžu urobiť viac a mali by urobiť viac. Onedlho, onedlho ehm, vyjde správa, e, k, kde sa bude hovoriť o obetiach, e, ktoré zahynuli rukou provládnych jednotiek. Čiže to je ďalší alarmujúci fakt. Pri týchto obetiach je tu, sú tu ešte ďalšie veci. Um, ukazuje sa, že e, jednoducho vláda nemá v rukách systém vyšetrovania alebo zabezpečenia nejakých krokov po takýchto udalostiach, čo predstavuje určité zlyhanie. Na to, na to po určitý čas e, sa venovalo a pripravilo, zriadilo E, systém vyšetrovania prevencie a pomerne veľa sa hovorilo o budovaní takýchto kapacít v rámci v afgánskej vlády, ale nikdy, nikdy sa to nezrealizovalo. Pokiaľ ide o mm, aktivitu medzinárodných síl, tak zaznamenali sme nárast e, malého počtu e, leteckých útokov. Mm. A musím povedať, e, e, že často, čas, často je problém aj s tým, že e, dôkazy o počte civilných obetí neexistujú a tým pádom nedochádza ani k vyšetrovaniu a ak k vyšetrovaniu dôjde, tak sa nevyšetruje spôsobom, e, ktorý by sme my považovali za adekvátny. Spoliehajú sa len na interné spravodajské informácie a na informácie vládnych inštitúcií bez toho, aby vyšetrili udalosti v teréne, aby, aby vyšetrovali svetkov a podobne my naozaj dúfame, že krajiny, ktoré poskytli vojenské zložky, budú klas určité otázky um, americkej vláde v súvislosti s civilnými obeťami. Snažím sa nezabrať veľa času, ale rada by som hovorila o vzdelávaní dievčat. Toto je vnímané ako hlavný výdobytok zo strany medzinárodného spoločenstva od roku 2001, ale dnes mám bohužiaľ zlú správu. A síce, že počet dievčat, ktoré chodí e, do školy, klesa v mnohých častiach Afganistanu. Ak porovnáte údaje Afganiz- afgánskej vlády za 2016, 2015, 2016 až 2017, s 2015-2016 údajmi, tak počet e, dievčat na školách um, kleslo. ...206 tisíc e, dievčat bolo na začiatku, ale potom ten počet klesol. Aj v prípade, v prípade chlapcov to bolo 24 tisíc. Čiže musíme konštatovať, že i tak bol počet dievčat e, za počtom chlapcov, ktorí chodili do školy. E, prečo k tomu dochádza po tom, čo boli vynaložené finančné prostriedky a úsilie? Už tých, e, tie, tie dôvody sú dva. Poprvé, bezpečnostná situácia je veľmi komplikovaná a to má samozrejme neproporčný dosah aj na, aj na e, dievčatá, ale aj na chlapcov. Ale ja viem, že to nie je jednoduché vyriešiť. Um, bolo by dobré vojnu vyhrať a potom všetci môžu chodiť do školy, ale e, je tu ešte jedna vec, kde môžeme prispieť svojim dielom a síce, že um, tých finančných prostriedkov na školstvo je menej mm, donory od toho ustupujú, afgánska vláda už nemá o to taký záujem a mm, tie finančné prostriedky možno idú inde, e, keďže toho záujmu Afganistán veľa, už veľa nie je a počet ambasád klesá. veľa finančných prostriedkov ide zo Svetovej banky, ale ako to, aký dosah to má vlastne na dievčata? O čo ide? E, veľa finančných prostriedkov pochádza z bilaterálneho programovania, e, ktoré, ktoré sa často zacielujú mm, ktoré sa často zacielujú na Fond pre rekonštrukciu, odkiaľ peniaze čerpá priamo vláda. Uh, a mm, celkovo ten systém vzdelávania v Afganistane diskriminuje dievčatá. Je tam, je tam e, veľa škôl, ktoré sú čisto len chlapčenskými a tých je viac. V 33 e, provinciách e, je, je menej učiteľiek než učiteľov a mnohé rodiny ani dievčatá do školy nevyšľú, nepošľú Mm, mnohé afgánske školy nemajú ani toaletu. Sam nemusím vám hovoriť, že pre chlapcov je jednoduchšie ísť na toaletu, než pre dievčatá. Um, lebo je pre nich jednoduchšie jednoducho do takejto školy chodiť. Takže nemusím vám, e, nemusím vám tie podrobnosti vysvetľovať. Um, nadchádzajúcich mesiacoch by, mm, by, mal do, by mal dobehnúť príprava programu školského vzdelávania a návrh ďalších krokov, ako by, sme to, ako by sa situácia mohla zlepšiť alebo ako to celé zvrátiť. Hm. Ešte mi dovolte zo pár pripomienok. Vy ste eh, hovorili o útokoch na novinárov musím povedať, že nielen pro, protivládne jednotky na nich útočia, ale v apríli v Kábule e, bolo zabitých ďalších 9 novinárov a máme informácie, ktoré hovoria, že jeden z novinárov napísal niečo, čo pohnevalo e, niekoho, kto je súčasťou e, vládnych inštitúcií. Čiže Mm, novinári a e, rôzne aktéry sa takisto stávajú mm, cieľom týchto útokov. Pre, pred, e, teraz pred e, voľbami sme zaznamenali aj, aj nepokoje, občianské nepokoje. Mm, sú problémy aj s využitím škôl na vojenské účely. A, mm, ale čo je dobré, je, že e, ve veľa krajín už, už, už podpísalo deklaráciu o bezpečných školách, a, mm, ale musíme tlačiť na to, aby aj Afganistan bol z jednou z takýchto krajín. Čo skoro vydáme správu o boji proti násiliu na ženách. Správy dobré. Nemáme v tejto súvislosti. Legislatíva v tomto ohľade zavedená nebola a ženy, ženy ženy sú obviňované z takých eh, trestných činov, ako je napríklad mimomáželský eh, sex a podobne. No a posledná vec z mojej strany. Hovorili ste o deportácii z Afganistanu a podobne, alebo teda, že eh, nemôžeme hovoriť o Iráne a Pakistane bez toho, že by sme hovorili o deportáciách a tie deportujúce krajiny často hovoria o tom, ako je bezpečný Kábul, no ale to sa mi nechce ani jednoducho takéto veci mi úplne vyrazia dých, keď ich počúvam. Je to absolútna fantázia. Takže ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme za váš eh, prejav. Nech sa páči. Poprosím teraz pani Humasaj, to konzultant Afgánskej organizácie pre verejnú politiku a výskum. Nech sa páči. Um... Dobré popoludne, ja sa tiež teším, že som medzi vami. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali. Chcela by som povedať, že som tu bola pred dvomi rokmi, vo februári roku 2016 a vidíme, že tu bolo plnšie vtedy, takže vidíme, že ten, tá situácia sa zhoršuje, ako na to povedali ako to povedali aj ostatní. Keď hovoríme o humanitárnej situácii v Afganistane, tak keď ma o to požiadali, tak som sa pýtala, že ako budeme o tom hovoriť, ako môžeme hovoriť o ľudských právach v tomto kontexte, keď vlastne právo na život je porušované každý deň systematicky a extenzívne po celej krajine. Keď nezabúdame na, túto, na takýto výpoveď, tak môžeme e, poukázať na tú situáciu súčasnú v Afganistane. De jure by sme tu videli určité formalistické aspekty a de facto zase vidíme určité reality v teréne. Nedávno, zhruba pred mesiacom som navštívila Afganistan a bola som tam pracovne, súviselo to s zákonmi a súviselo to predovšetkým so situáciou žien Uvedomila som si prostredníctvom tejto pracovnej návštevy, že koľko zákonov v Afganistane boli prijaté, keď sa pozrieme iba na stránku Ministerstva spravodlivosti v Afganistane, tak uvidíš tu stovky zákonov, ktoré sa napríklad v podstatných rokoch vyvinuli, pokiaľ ide o e, ľudské práva, národný plán, pokiaľ ide o mier, e, ženy, to je skôr politický dokument, takisto zákon proti pašovaniu ľudí. Trestný zákonník v Afganistane bol nedávno revidovaný a ja si myslím, že to je najkomplexnejší trestný zákonník v tejto celej oblasti. Zhruba 4 roky to trvalo, pokým sa to pripravilo. Pracovná skupina pozostávala zhruba z 40 expertov. Takže keď hovoríme napríklad o zákonoch alebo de jure o tomto pokroku, tak je to veľký pokrok pre túto krajinu, aj pokiaľ ide o ďalšie inštitúcie, napríklad Komisia pre ľudské práva v Afganistane vidíme, že za 15 rokov posledných vyprodukovali svoje správy, takisto ministerstvo zahraničných vecí sa takisto snažilo predložiť určité správy alebo participovať na zasadnutiach, takže z inštitucionálneho hľadiska, a teraz to veľmi zostručňujem, tak môžeme povedať, že sa tu dajú veci aj pochváliť. Avšak inštitúcia právneho štátu ako takého je úplne, ak nie teda úplne, vo veľkej miere nefunkčná. Ten inštitút právneho štátu nefunguje. To, je to korupcia, zastrašovanie a je tam kultúra beztrestnosti. A to preto, že vláda v Afganistane bohužiaľ má veľa prvkov, obsahuje veľa prvkov, Máme tam parlament a vládu, to znamená inštitúcie v Afganistane, tie, ktoré sú pri moci. Tam je veľa prvkov, ktoré aspoň v minulosti boli to porušovateľia ľudských práv a pokračujú v tejto činnosti aj ďalej. Dokonca niektoré tie prvky majú, alebo niektorí tí ľudia majú svoju vlastnú armádu, takže zákony sa robia na úrovni de jury, tak aby to vyhovovalo ich hospodárskym osobným záujmom. Táto situácia v kombinácii so široko rozšírenými teroristickými útokmi, ktoré zažívame v Afganistane, toto všetko tú situáciu priamo v teréne veľmi stiažilo pre mm, obyčajných ľudí. teraz by som mohla chvíľu hovoriť o tejto realite. Množstvo zranených, zabitých na úrovni civilného obyvateľstva, o tom netreba hovoriť. Ja som ja som niekto z Afganistana, mala som veľké šťastie, že ma vzdelali v západných krajinách, v Spojených štátoch amerických. PhD som pred pár mesiacmi urobila tu v Belgicku, takže ja viem, čo to znamená obsia- obdržať ako občianka Afganistanu v zahraničí. A chcela by som povedať, že niektoré z tých posledných útokov, ktoré sa udiali za posledné roky, tak vlastne tie ciele týchto útokov boli na tých najvzdelanejších ľudí toto je krajina, kde sme počuli už o tej zlej situácii, ktorá súvisí so vzdelávaním, predovšetkým pokiaľ ide o dievčatá, ale aj pre chlapcov. Je tu veľa rodín, veľa matiek, ktoré vychovávajú svoje deti, celé roky ich vzdelávajú. Niektoré z týchto rodín jednoducho už prišli o svojich manželov. Ja som čítala o tom a je to skutočne náročné zabezpečiť vzdelávanie a zrazu sú tu teroristické útoky aj po týchto ľuďoch vzdelených. Takže pre mňa, pre niektoho z tejto krajiny je tá bolesť dvojnásobná, pretože na jednej strane strácate ľudské, osob, ľudské ľudí a na druhej strane vzdelaných ľudí. A v Afganistane nie je ťažké postaviť inštitúcie, ako som povedala, máme o inštitúcii v Afganistane a to z každého uhla pohľadu. Ale čo je ťažké vytvoriť, to sú tie kapacity. A ja si myslím, že na toto nesmieme zabúdať, ani keď hovoríme o týchto útokoch, pretože nie len, že tu prídeme o ľudské životy, ale prídeme aj o ľudský kapitál. Ďalší aspekt, ktorý chcem spomenúť, to je takisto veľmi závažné a chcem na to poukázať vo vzťahu k donorom, darcom. Je to humanitárna kríza, ktorá e, súvisí s navratilcami do tejto krajiny. Ja som vo svojom výskume PHD sa sústredila práve na tento typ populácie a rozhovárala som sa s predstaviteľmi niektorých z týchto komunít a tá situácia je veľmi vážna. A tie najnovšie správy zo strany Human Rights Watch alebo ostatných inštitúcií vrátane eh, inštitúcií z USA, ktoré sa venujú Afganistanu, hovoria o dvoch krízach. Je tam viac ako 2 milióny rozmiestnených osôb, a pokiaľ ide o rok 2017, 10 mesiacov, tak v tom čase tam bolo 250 tisíc ľudí bez strechy nad hlavou. Viacerí z nich teda nemajú strechu nad hlavou kvôli vojne vo viacerých častiach Afganistanu, ale viacerí sa aj navrátili napríklad z Pakistanu alebo z Iránu do oblastí, miest, kde je veľmi ťažké pre nich žiť vôbec a niektoré z tých, niektorí z tých ľudí, s ktorými som sa rozprávala, tak to bolo zrejme z tých ich príbehov o živote. Násilie na ženách, to tu bolo takisto spomenuté. Ja si myslím, že čo je jednoducho prekvapujúce, je, že napriek miliardám podpory, ktoré prichádzajú, vidíme, že tá situácia nie je v poriadku. Afganistánska komisia pre nezávislé vyšetrenie týchto prípadov poukazuje na zhruba 6 tisíc prípadov násilia na ženách za rok 2016 a to sú iba tie prípady, ktoré boli nahlásené a veľa je takých, ktoré neboli nahlásené. Je tu takisto široko rozšírená potreba nesprávneho zaobchádzania ľuďmi a mučenia a zo strany polície, detenčných centier a iných. Tá situácia v, v, vo väzniciach je zlá, sú preplnené. Jeden z hlavných väzení má kapacitu zhruba na 6000 väzňov a momentálne tam je viac než 11500 väzňov. Takisto pokiaľ ide o deti. Deti zostávajú vo väzení s dospelými, nemajú žiadne mimoriadne e, inštitúcie pre tieto deti a pokiaľ ide o zdravie a ostatné otázky, napríklad pitná voda, to všetko nefunguje. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o túto tému, korupcia. Korupcia, ktorá je na všetkých úrovniach, je jeden z hlavných faktorov, ktorý súvisí s prípadmi porušovania ľudských práv v Afganistane. Vysoko postavení úradníci vládni sú častokrát zapletení do korupčných aktivít, napríklad kradnutie pôdy, to je jedna z oblastí, ktoré takisto som skúmala v rámci PHD a je šokujúce poznať tie čísla a príbehy, ktoré s tým súvisia. Korupcia je teda rozšírená v justičnom systéme, to znamená, že kriminálníci za vážne, trestné skutky majú skrátenú napríklad skrátený trest, alebo sú slobodní, dokonca zastaví sa stíhanie týchto ľudí, alebo sú sprostení viny, ak ide skutočne veľmi mocných ľudí. Takže niektoré z konkrétnych bodov, ktoré by som možno mohla spomenúť ako určité odporúčania týmto donorským komunitám, by boli následovné. Ako výskumníčka ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o oblasť justície v Afganistane, z môjho uhla pohľadu by som povedala, že nemôžeme hovoriť o otázke zlepšenia ľudských práv v Afganistane, ak sa nevysporiadáme s niektorými otázkami súvisiacimi s e, spravodlivosťou. Či už to nazývame e, prechodná, prechodné justičné ustanovenia alebo nie, nemôže sa to jednoducho diať, to, čo sa deje v takej podobe, akej sa to deje. Snahy, ktoré napríklad vedú k zodpovednosti, to je takisto veľmi dôležité, ale ten trend, ktorý tu zaznamenávame, je skôr k horšiemu, pretože vidíme, že okrem toho, čo ľudia musia každý deň zaví, za, zažívať, vidíme, že niektorí vojnoví, vojnoví zločinci sa dostávajú naspäť. Dosiahli napríklad mierové dohody s vládou a takýmto spôsobom sa zasa vrátili do vlády. Takže bohužiaľ, počas mojich nedávnych návštev v Kábule som hovorila s niektorými z ľuďmi, ľuďmi a to, čo som počula, ľudia jednoducho neboli spokojní s e, tým, čo sa e, udialo. Napríklad pokiaľ ide o tohoto vojnového zločinca, ktorý sa dostal do vlády, prezývali ho mesiarom. E, vidíme, že jeho strana napríklad volá, kedy zabíjala ľudí raketami. Takže ten jeho návrat zarmotil veľa ľudí a toto bol skutočne taký útok e, nožom do chrbta pre obyčajných ľudí. A takisto pokiaľ ide o podpora vojnových obetí, či už ide o obete z minulosti alebo v súčasnosti, to je veľmi dôležité a dúfam, že niekt- jedného dňa donorské komunity nájdu spôsob, ako budú podporovať tieto komunity. Ide o zabudnuté komunity, ale uvedomme si, prosím, Afganistan je krajinou, kde 70% populácie sa nazýva priamo alebo nepriamo obeťami. Nenájdete takú rodinu, ktorá by nebola prišla aspoň o jedného člena rodiny. Ak majú šťastie, tak precestovali títo ľudia celý svet, respektíve museli utiecť do jednotlivých krajín vo svete, ak mali teda šťastie. Ale tá viktimizácia ide takisto nad hranice toho, čo si dokážeme predstaviť. Ja si myslím, že Neviem, či to je nejako sformalizované v politických dokumentoch. Ja viem, že Európska únia má vynikajúci rámec pokiaľ ide o túto prechodnú spravodlivosť. A niektoré z týchto obetí vo Afganistane, ak by toto fungovalo, by to nevnímali takto citlivo. A takisto, pokiaľ ide napríklad o zdokumentovanie týchto prípadov, ja si myslím, že Istotne v Európe si uvedomujete význam týchto opatrení, pokiaľ ide o to, čo si tento kontinent tam musel zažiť. Takisto by som chcela upriamiť vašu pozornosť, pokiaľ ide o medzinárodné vyšetrovanie zo strany Medzinárodného súdneho tribunálu, pokiaľ ide o Afganistán, treba urobiť všetko preto, aby po desiatich rokoch e, sa konečne dospelo k rozhodnutiu. Európska únia vo svojich politických rozhodnutiach hovorí, že Európsky rámec ohľadne dočasného súdnictva, že Európska únia je jednoducho podporovateľom rímskych štatútov. A ako súčasť týchto dôležitých politík tu bude, dúfam, aj určitý tlak na to, aby sa konečne niečo urobilo aj v kontexte s Afganistanom. Rada by som takisto vás požiadala a poprosila, aby ste nezabúdali na občianskú spoločnosť a jej podporu, podporuje iniciatív. Ak tu je nejaká nádej v Afganistane, pretože momentálne ľudia v Afganistane stratili nádej, ak tu je nejaká nádej, tak si to niektoré z tých iniciatív občianskej spoločnosti sú to práve mladí, ktorí môžu poskytnúť určité svetielko nádej, ohľadne toho, čo sa môže v tejto krajine urobiť. Istotne podporujú podporu pokiaľ ide o kapacitnú podporu, finančnú podporu, predovšetkým pokiaľ ide o tie nezávislé hlasy a nepatria do nejakých strán, ktoré sú pod okolo tých bývalých vojnových zločincov. Už to tu bolo povedané, ale chcem upriamiť vašu pozornosť aj pokiaľ ide o politiku deportácie vzhľadom na tú situáciu v teréne. Pre mňa, ako pre niekoho, kto je z Afganistanu, je veľmi ťažké hovoriť o tom, že moji spoluobčania by sa mali vrátiť do tých vojnových oblastí a rada by som to teda týmto uzavrela. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Otváram diskusiu. Pán Kan. Thank you very much, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vaše prezentácie, vážená pani doktorka. A obaja ste, obe ste hovorili o tom nezáujme, ale ide tu skôr o kvalitu a nie o kvantitu. Viacerí z mojich kolegov sa zaujímajú o túto otázku. Ja by som chcel, aby sme sa pozreli predovšetkým na tých 16 rokov od vojny, keď tam bola intervencia zo strany USA ešte stále dve tretiny afgánskych dievčat nenavštevujú školy e, vzhľadom na tie informácie od Human Rights Watch, keď sa pozriete na rozpočet, rozpočtové príspevky, viem, že tu bola veľká konferencia v Bruseli v roku 2016, vtedy išlo veľa peňazí do podpory týchto iniciatív, ale ak sa pozriete na, tie, na tú pomoc zo zahraničia, Human Rights Watch hovorí, že v tej svojej správe, že iba 2 až 6 zahraničnej podpory došlo práve do vzdelávacieho sektoru, čo je jednoducho veľko, veľký problém napriek tým všetkým slubom, ktoré tam boli. Chcel by som teraz porovnať to, čo robí SVČ. Neviem, či to má predstaviteľa SVČ. Takže ako vy 53% eh, európskych programov sa sústredí na rodovú rovnosť, to je hlavný cieľ, to znamená, ako je možné pre Boha, že iba 2 až 6 išlo do vzdelávania. Mohli by ste prosím vás zodpovedať tú otázku za SVČ a e, takisto pokiaľ ide o otázky uh, centier pre ženy, kde ministerstvo pre záležitosti žien chce sa zhostiť tých iniciatív podporovaných zo zahraničia, aby malo kontrolu. Mňa by zaujímalo, čo si o tom myslíte vy, pokiaľ ide o to, aký to bude mať dopad na, v, priamo v teréne. A posledná vec, a nás samozrejme zaujíma tá situácia v Afganiste aj ďalej, teda naša krajina, pretože ja si myslím, že každá krajina pozná, kto bol priamo alebo nepriamo dotknutý vojnou. To znamená, ako vyzerá tá posttraumatická skúsenosť, ako tam dochádza k podpore týchto ľudí. Ja sa obávam, že niektorí z tých mladých ľudí, ktorí zažili nespravodlivosť alebo žijú v chudobe, povedzme ste na rovinu, nespravodlivosť a chudoba je veľmi zlá kombinácia, pre mňa jednoducho to prináša alebo vedie k negatívnym reakciám. Ďakujem pekne. Pani Veržiat. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne, dámy. Od konferencie z roku 2016 mimovládne organizácie, mimovládne organizácie nás upozorňujú o tom, že tu je nedostatok vývinu situácie v Afganistane, dokonca sa skôr zhoršuje. Od tejto konferencie vieme, že tu je dohoda o prenavracaní ľudí, formálna alebo neformálna, to neza, nie je dôležité, ktorú podpísali Európske inštitúcie na to, aby sa vrátilo viac ako 80 tisíc ľudí a vidíme, že táto dohoda by sa mala realizovať, takže mňa by zaujímalo, aby ste trochu rozvinuli tú otázku ohľadne toho, čo ste tu spomenuli, keď ste hovorili o tých prinavrátilcoch a, o tej, a hovorili ste takisto o tej vážnej situácii, ktoré sa nachádzajú. A rovnako ste nám povedali niečo aj o skutočnosti, že vlastne v, v reáli očakávajú teda tých, to, kedy sa vrátia tí ľudia z Pakistánu. Vieme, že tu boli viaceré deportácie. Myslím si, že toto je ten terminus, ktorý ste spomenuli aj vy. Mňa by teda zaujímalo, aby sme mali viac informácií, aby sme sa vyhli E, tomu, aby sme tu nejako negatívne alebo zle porovnávali to, čo tu počúvame. Takže to znamená, na jednej strane vyhostujeme ľudí do Pakistanu, pretože vieme, že sú tu dobrovoľníci Afganistania, ktorí sa z Pakistanu vracajú domov. Takže bolo by dobre, podľa mňa, ak by sa tento mechanizmus rozrušil, narušil. A ďakujem pekne za tie informácie, ktoré ste nám dali k dispozícii. Ďakujem. Niekto iný? Ak nie, tak dám teraz slovo pánovi Kriznevovi, ktorý je šéf divízie pre Afganistan a Pakistan v rámci SV, Čo nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj za túto zaujímavú diskusiu a príspevky, ktoré tu odzneli. My sme v kontakte s Afganistanom pokiaľ ide o dialog ohľadne ľudských práv a zhruba pred desiatimi dňami tu bolo zasadnutie alebo stretnutie v Kábule, ktoré bolo prvým zasadnutím v rámci tej dohody o spolupráci s Afganistanom, ktorá bola prijatá minulý rok. Išlo o zasadnutie pracovnej skupiny o ľudských právach, správne veci, správne správy veci verejných a, a bolo to veľmi dôležité a konštruktívne stretnutie a máme dojem, že afgánska strana sa drží pravidel tohto dialógu a snažia sa ho podporovať. My to podporujeme v rámci, v kontexte toho rámca pre spoluprácu. A pokiaľ ide o tú otázku o nedostatku podpory do vzdelávacieho sektora, sektora vzdelávania, ja si myslím, že pokiaľ ide o rodovú rovnosť, toto je horizontálny cieľ z pohľadu európskej rozvojovej spolupráce s Afganistanom a e, Afganistan by mal podporovať tento sektor, ktorý je kľúčový na to, aby sa vybudovali kapacity v tejto oblasti. A na tej bruselskej konferencii v oktobri roku 2016 boli skutočne prijaté veľké sluby vo vzťahu k Afganistanu, a to vo viacerých oblastiach Viaceré sluby teda odzneli, pokiaľ ide o vytváranie štátnych inštitúcií, pokiaľ ide o vytváranie a budovanie štátu, ktorý by bol schopný vôbec poskytnúť tieto základné služby svojim občanom. Musím povedať, že nepoznám všetky detaily toho, do akej miery detaily e, do akej miery vlastne tá naša podpora ide do vzdelávacieho sektora, a aké konkrétne percentuálne e, vyjadrenia sa toho týkajú. Môžem sa môžem obrátiť na kolegu z DG Devco a on sa vyjadri k týmto konkrétnym otázkam, ale ja si myslím, že záväzky Európskej únie, pokiaľ ide o vzdelávanie v Afganistane, ten záväzok berieme veľmi vážne. Uvedomujeme si, že to je kľúčové na to, aby sa budovala vlastne budúcnosť pre túto krajinu a deti tejto krajiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tak, tu som. No. Mm, chcete sa ešte k tomu vyjadriť? Chcete commissione. Però non lovi, ako je. No, from external service it was. Prego. Um, chairs, uh, Stefan Lok from the European Commission. Komisia, nech sa páči. Som Štefan Lok z Európskej komisie a chcem len počiarknúť, čo práve povedal Dietmar Chrysler, pokiaľ ide o SVČ. Toto je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na rozvoj bezpečnosti a tiež na mnohé problémy, súčasné problémy, ktorým čelíme v Afganistane. Naozaj je veľmi ťažko rozlišovať medzi tým, čo je nedostatok relevantnej politiky alebo zlyhanie tejto príslušnej politiky na mieste v oblasti vzdelávania zdravotníctva. Práve to vzdelávanie to je takým eh, príkladom, ktorý to počiarknuje. A hlavným dôvodom pre rodičov, aby neposielali svoje deti do školy, je, že sa zhoršuje bezpečnostná situácia. My za nás, ako my vnímame tieto ustanovenia vlády e, pre občanov, aby ostali zdraví, aby sa vzdelávali, to sú tie externé politiky a my by sme to nechceli nazvať len tak jedno, e, zjednodušenie, ale že jedna funguje a druhá nefunguje. Nuž no, afgánska vláda na bruselskej konferencii prišla s celým súborom nových politík, ktoré zaviedli. A keď sa pozrieme na časový harmonogram, Dva roky to nie je príliš dlhá doba na to, aby zaviedli, implementovali tieto politiky a aby to poviedlo k výsledkom. Nuž, ale toto vplýva aj na rozvoj v Afganistane, je aj táto bezpečnostná situácia. Keď sa pozrieme na tie trendy v Afganistane, pozrieme sa na e, tie jednotlivé toky, ale aj na samotnú vládu, ktorá mobilizuje a prideluje prostriedky do rôznych sektorov Mali sme tu taký dopis zo strany vlády, kde mm, sa vyjadrili k tej neustálej podpore, ktorú im podporujeme. Ako iste viete, máme tri základné oblasti, na ktoré sa zameriavame. Je to mier a stabilita, hospodársky rast a bezpečnostné služby. Takže ten pohľad, ako robíme my našu analýzu, to je otázka, ako vláda prideluje zdroje, ako tieto politiky fungujú. Jedna krátka pripomienka e, o, k podpore občianskej spoločnosti. Toto je aj pre nás e, na doplnenie podpory vlády a k tomu sme mali viaceré tematické programy, napríklad je to nástroj pre demokraciu a ľudské práva ICSP, ale aj program pre občianskú spoločnosť, ktoré boli pomerne efektívnymi projektami, ktoré sa implementovali. Tiež sme sa snažili zvýšiť podiel našej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Keď sa pozrieme na blížace sa vo, voľby, prístup k spravodlivosti, a kto na to, čo nám bolo dnes odprezentované. Keď sa pozrieme na tie ustanovenia, ktoré sa týkajú základných služieb, najmä v oblasti zdravotníctva, tam boli dobré príklady aj to, čo môžu robiť mimovládne organizácie. Takže toľko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tri 4 minútky na každého, aby ste prosím zareagovali na tieto otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za tie otázky a pripomienky, s ktorými ste sa na mňa obrátili. Ja by som sa chcela venovať niektorým tým záležitostiam, ktoré ste tu spomenuli, ako nespravodlivosť a chudoba. To je naozaj veľmi závažná záležitosť a tomu som sa venovala aj mojej doktorskej práci. A hovorili sme aj o tom dočasnom súdnictve, o prechodnej spravodlivosti, sú tu štruktúrálne nerovnosti v Afganistane a v mnohých krajinách na svete, ktoré trpia konfliktami, ktoré tam prebiehajú. To sú tieto dve veľké nešťastia a ja si myslím, že vo viacerých diskusiách, najmä v diskusiách o ľudských právach, toto často naráža na seba ale mm, s tými ľuďmi, keď som sa distu, e, diskutovala, no už viete, keď ste hladní, tak sa vám nechce hovoriť o spravodlivosti. Kto, koho zaujíma spravodlivosť, keď e, nemáte čo jesť? Vy si neviete predstaviť, ako, akej zúfalej situácii sa tí ľudia nachádzajú pokiaľ ide o PTSD, toto je samozrejme mimoriadne dôležitá a neriešená situácia. V Afganistane je to tak závažné, keby ste sa mali zamerať len na niektoré problémy, tak vám čas veľmi rýchlo uplynie. A táto situácia je veľmi e, zúfalá najmä pre ženy. A, mm, v európskych krajinách, eh, všetky európske krajiny, ktoré príjmali týchto eh, utečencov, nevedia, ako s tým pristupovať. Ja som mala ako expertka v Afganistáne. Eh, z Afganistanu mala diskutovať v Luvene s týmito ľuďmi, ale oni nevedia, ako sa, sa im vôbec priblížiť, ako s nimi rozprávať, ako ich otvoriť, aby prekonali túto traumu. Hovorili sme teda o tejto traume posttraumatických syndromoch, takže mm, viem, že sa snažíte podporovať tieto oblasti, ale toto je naozaj veľmi vážne. Pokiaľ ide o návraty, repatriáciu, to bolo tiež spomenuté v jednej z otázok. No už na nešťastie v skutku je to tak, že na začiatku rokov 2000 sa vracali mnohí Afgánci z Pakistanu do Afganistanu. Vtedy sa to tak dialo, ale myslím si, že dnes už sa tak nerobí, pretože Pakistán sprísňuje svoju politiku z viacerých dôvodov. Ani vzťahy medzi pakistánskou a afgánskou vládou momentálne nie sú dobré. A teraz majú naozaj veľmi prísne politiky na a kontrolujú všetky dokumenty. Takže oni naozaj nútia týchto utečencov k návratom domov a myslím si, že keď sa pozrieme na súčasnú situáciu, no už každý chce opustiť túto krajinu a nikto, kto má aký taký dobrý život v Pakistane sa do Afganistanu nevráti. A ja si nemyslím, že riešenie pre každého Afgánca je z Afganistanu utiecť, ale je tam 40 rokov konfliktov, a tí ľudia si niekedy myslia, že jednoducho musia odísť a ten, tam už nie je cesty späť, tam už nie je návratu. Takže dúfam, že som sa vyjadrila aspoň k niektorým otázkam. Ja, ja by som začala tou pripomienkou, ktorú tu uviedla, uviedol predstaviteľ komisie. Uh, že ľudia neposielajú, rodičia neposielajú svoje deti do školy, pretože situácia je neistá. My máme asi 249 týchto ľudí, ktorí sú mimo školskej dochádzky a ja by som to nezjednodušila na túto výhovorku, že to nie je dostatočne bezpečné. Samozrejme, to, že to nie je bezpečné, to je veľký problém ale e, v tomto výskume sme sa zamerali na to, akí tí ľudia sú naozaj odhodlaní získať vzdelanie pre seba, pre svoje deti a prevláda tu taká viera, ale sú tu aj rodové úlohy, ale ľudia predsa len sú takí pod nietení a situácia sa zmenila a niektoré rodiny si tak veľmi želajú to vzdelanie, že na seba zoberú všetky tie najhoršie podmienky, že budú študovať do noci, alebo tieto deti, ktorí, ktorí bojujú ako vojaci, aj tak chcú študovať No a tu tieto darcovia, to, to nie je tak, že si povieme bezpečnosť, aj, aj, aj, to je ale problém. Nie, tieto, tieto rodiny tak veľmi chcú e, poslať svoje deti do školy a urobia všetko preto aj v tomto konflikte a v tejto situácii. A v tejto správe sú praktické pripomienky, ako to dosiahnuť Prečo pre Boha po všetkých tých rokoch, keď sme do tohto systému napumpovali toľko peňazí, ako to môže byť, že máme viacej škôl pre chlapcov a ako pre dievčata? Ako môže Európska únia financovať takýto diskriminačný systém? Takže dá sa to napraviť, my sa môžeme naozaj snažiť eh, tlačiť vlády do toho, aby, eh, aby, pri, aby zamestnali učiteľky, ženy, aby vybudovali toalety, aj keď sú to jedno, veľmi jednoduché, veľmi, veľmi uh, obyčajné toality, ale eh, dá sa urobiť aj to. Takže my vieme zabezpečiť vzdelávanie aj pre dievčatá. Preto by som vás naozaj chcela požiadať, aby ste veľmi úzko sledovali, čo sa stane s týmto novým bankovým programom zo Svetovej banky a ako tam to bude Mm, implementované a niekedy tí darcovia až tak prísne nedosledujú, čo sa udeje s tými peniazmi a teda Svetová banka musí na to tlačiť, musí prioritizovať dievčatá, musí sa uh, musí sa, musia sa vypracúvať nové programy a tiež aj tie ciele, e, aby sa to nezameriavalo na oddelenie e, rodov. Takže musíme sa pozrieť aj na tieto záležitosti mm, e, už tretíkrát sa za posledný rok prišlo k tomu, že tu boli mm, útoky na tieto úkryty a vláda Mm, pravdepodobne um, neumožní takýto prístup do týchto útulkov ženám, takže aj tí darcovia, ktorí to financovali, by mali na to tlačiť Mali by sme sa zamerať aj na dobrovoľné návraty z Iránu e, parlamentu. Ale tu sú rôzne odtienky tej dobrovoľnosti od policajné, donúcovacie prostriedky, neumožnenie sa zamestnať, vyvážanie týchto ľudí späť domov a tak ďalej a tak ďalej kto rozhodne o tom, či Afgánec má dostať e, pridelenie azylu a ochrany alebo nie. Takže toto sú naozaj veľmi ťažké rozhodnutia. Ďakujem pekne, pán Asovičius. ďakujem pekne, Antóniu. Ja by som sa tiež chcel poďakovať našim panelistkám, ktoré nám poskytli síce stručný, ale naozaj reálny obraz o situácii v Afganistane naozaj boli veľmi otvorené a nechceli skrývať ani tie najhoršie tendencie. Na tejto konferencii darcov v Bruseli, ktorú čakáme o rok a pol, nemali by sme byť príliš optimistickí, pokiaľ ide o výsledky, ktoré chceme dosiahnuť v budúcnosti. Takže zo strategického hľadiska tu budú značné zmeny ktoré vnímame v Afganistane, ale opäť by som chcel sa venovať niektorým návrhom, ktoré sme si tu vypočuli zo strany panelistiek a to, to je určitá podmienenosť Čiže títo darcovia by mali tieto svoje finančné prostriedky podmieniť napríklad konkrétnym vzdelávaním, pretože naozaj ten pomer medzi chlapcami a dievčatami vo vzdelávaní by sa mal zlepšiť. Možno, že sú to len drobné rozhodnutia, ktoré je potrebné urobiť, o ktoré by sme mali požiadať týchto darcov v budúcnosti. Antonio, ja si myslím, že k tejto záležitosti by sme sa mali vrátiť E, v krátkej dobe, neviem, možno koncom tohto roku alebo začiatkom budúceho roku, keďže Afganistan je pre nás veľmi dôležitá krajina z viacerých aspektov. A teda nemali by sme strácať nádej, mali by sme sa k tomu vrátiť a mali by sme skontrolovať, ako sa tá situácia vyvinula e, v rámci určitej doby. Takže príhodnej dobe by sme sa k tomu mali vrátiť. E, možno, že Afganistan nie je taká krajina, kde by sa nám situácia zmenila z večera do rána, ale predsa len sa to musí zmeniť a musíme vyvinúť úsilie tak, aby sa situácia naozaj zlepšila. Ešte raz veľmi pekne ďakujem panelistkám a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa do toho zainteresovali. My uznávame aj e, teda e, ďakujem aj za prítomnosť zástupcov e, vyslanectva. Ďakujem všetkým, veľmi pekne ďakujem. Končím túto časť nášho rokovania. Je veľmi dôležité o tom hovoriť, pretože nesmieme určite zabúdať na túto krajinu a treba vynakladať úsilie a určite ďalej riešiť, aké kroky podniknú. Takže navrhujem, aby sme sa tomu venovali ešte o pár mesiacov. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ešte raz ďakujeme. Dovidenia.